Good morning, everybody. Dobré ráno pre všetkým. Začneme s našim rokovaním. Prvý bod na programe sme odložili na neskôr spoločné zasadnutie výborov s výborom EKON, takže náš prvý bod teraz je schválenie programu. Revidovaný návrh programu sme dali k dispozícii včera. Ak nemáte žiadne výhrady, tak Môžeme návrh programu schváliť bez zmien a nevidím, že by bol niekto proti, takže môžem považovať program za schválený. Ďalší bod na našom programe sú oznámenia predsedu. Prvá vec e, zrušenie NV rokovania v útorok 26. februára, Envy zasadnutie v útorok 26. februára popoludní je zrušené Envy zasadnutie v stredu 27. februára ako do poludňa, tak aj popoludní sa bude konať, tak ako bolo naplánované návrh programu, bude k dispozícii včas. Tlmočenie na dnešný deň. Máte tlmočenie zabezpečené v 20 jazykoch s výnimkou estonského malčiny, latištiny, malčtiny a irštiny. Elektronické spisy nájdete, zasadnutie je webstreamované, máte to na e-meeting aplikácii a toto e, zasadnutie už je e, vysielané cez internet. Prvá téma, o ktorej chceme dnes diskutovať, respektíve o ktorej chceme informovať tento výbor, to je správa o prebiehajúcich interinstitucionálnych rokovaniach. Máme dva spisy, e, o ktorých rokujeme s radou. Prvý sa týka persistentných organických znečistujúcich látok POP. E, e, posledný trialog minulý týždeň o popoch sa konal teda minulý týždeň konečne sme dosiahli predbežnú dohodu o celom legislatívnom texte. Hlavné body o diskusie týkali koncentračných limitov látok, ktoré sú v prílohe 4 a 5 a nástroj na zmeny či návrh komisie, keď ho podporí mandát Európskeho parlamentu na stanovenie limitov v prílohách a delegované akty, modifikácie, delegované akty to bolo na jednej strane, na druhej strane e, rada chcela vypustenie koncentračných limitov z príloh hodnotách a prijatie týchto hodnot cez vykonávacie akty. E, na poslednom trialogu sme sa dohodli tak, že koncentračné limity budú v prílohe a zmeny pôjdu cez riadny legislatívny postup, čiže náš návrh. Koreper na, má schváliť text piatok 22. februára a Envy bude o tom hlasovať 27. februára takže budúcu stredu na rokovaní, tým, že na plenárke by sa to malo schváliť 2. apríla. A druhý spis to sú CO2 emisie ťažkých nákladných vozidiel. Štvrtý, posledný neformálny trialog o CO2 emisiách z nákladných vozidiel. Na tomto trialogu sa parlament s radou dohodli na ešte otvorených politických otázkach. Dohoda, mm, na ktorej sme sa dohodli v skorých raných hodinách, obsahuje hlavné prvky ako kompromisný balík EMS. Rada sa dohodla doplniť EMS do článku 3 na E, revízie na základe textu z pozície e, k tejto veci v oceku preambule 34 e, premie za zvýšené emisie. Parlament akceptoval výšku 4250 eur na gram CO2 na kilometr ako kompromis na roky 25 až 29 CO2 ciele. Parlament akceptoval 15-percentné zníženie do roku 2025 a 30-percentné od do roku 2030 tým, že toto 30-percentné bude prehodnotené počas revízie v roku 2022 v súlade so záväzkami EÚ e, podľa Parížskej dohody. Tieto čísla boli dohodnuté e, výmenou za to, že sa stanovil systém benchmarkový z LEV smerníc e, od roku 2025, ktorý sa rovná 2% e, vozidiel e, vyrobených v EÚ. A nakoniec e, E, sme súhlasili s tým, že LVS nebudú ako nominálne čísla, ale dohodnuté ako súčasť balíka. Koreper má toto schváliť takisto 22. E, februára v piatok a Envy bude o tom hlasovať tak ako predchádzajúcom spise, teda 27. februára, tým, že by toto malo byť schválené na 2. 2. aprílovej plenárke. A ďalší bod nášho programu je spoločná diskusia troch e, výhrad alebo v GMO. Najprv nám spravodajcovia e, predstavia svoje názory. Tako to bolo dohodnuté. Eleonora Evi ako prvá dostáva slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže teraz diskutujeme opäť naše výhrady e, voči trom GMO kukuriciam, ktoré komisia chce odsúhlasiť, aby išli na trh. E, ak to bude schválené dnes a na plenárke v marci, tak tieto tri e, výnimky zvýšia celkový počet na 34, čo je vôbec najvyšší počet nášho výboru Komisia naďalej povoluje GMO rastliny ako krmovinu a potravinu e, napriek názorom Európskeho parlamentu, ktorý zastupuje e, názory občanov, parlament hovoril viackrát nie a nikdy nebola kvalifikovaná väčšina členských štátov na rade za. Okrem e, procesného zlyhania máme aj obavy ohľadom vedeckého hodnotenia geneticky modifikovanej kukurice. E, nie je tu plná zábezpeka, istota pre európskych občanov v tom, že tieto produkty sú bezpečné na spotrebu. E, spomeniem teraz niekoľko z našich obav. Poprvé, všetky tri GM kukurice sú tolerantné glyfosidom, glutrazanom alebo obidvom. E, čo sa týka karcinogenity glyfosátov, tá ostáva a my chceme, aby sa iniciovalo pravidelné hodnotenie všetkých štúdí ohľadom karcinogennosti glyfosátov s cieľom vyhodnotiť, či je opodstatnené alebo nie prehodnotiť takéto schvalovanie. Využitie glyfosinátov v EÚ už nie je povolené, pretože je to toxické pre reprodukciu, ale komisia naďalej ďalej povoluje GM potraviny pre ľudskú spotrebu napriek glufozinátov e, a aj v tretich štátoch. Môžeme očakávať, že všetky tri geneticky modifikované kukurice budú vystavené opakovaným vysokým dávkam glyfosádov alebo glyfozinátov v porovnaní s negeneticky modifikovanými kukuricami, čo e, bude znamenať vyššie, e, vyššiu úroveň rezidua a ich potenciálna interakcia s geneticky modifikovanou kukuricou nebola analyzovaná v rámci hodnotenia rizika EFSA a preto naše uznesenie vyzýva pre plné zaintegrovanie plánovanie, hodnotenie rizik, uplatňovania e, komplementárnych herbicíd a ich reziduí e, v geneticky modifikovaných rastlinách, ktoré tolerujú takéto látky. V predchádzajúcich výhradách e, komisia zopakovala viackrát, že občania sú chránení, že to je bezpečné, pretože maximálne limity reziduí sú rešpektované. Ale vieme, že maximálne limity reziduí nezohľadňujú kumulatívny účinok použitia dvoch alebo viacerých herbicídov a v roku 2015 EFSA zistila, že pre určité pesticídy vrátane glyfosátov počet e, determinácie maximálnej výšky reziduí bol oveľa nižší ako to číslo, ktoré e, je potrebné na to, aby sme sa dopracovali k štatisticky dobrým záverom. V rámci viatočného programu e, pre únie 2015 18 a 20 2021, ktoré aktuálne platia, nie je žiadna povinnosť členských štátov testovať glufosináty alebo uh, um, ich rezidua v kukurici alebo dovozenej kukurici. Minulý týždeň uh, sme hlasovali v smernici a parlament žiada o zvýšenú mieru kontroly dovážaného, dovážaných potravín, ktoré sú ošetrené pesticídami takými, ktoré sú zakázané v EU, ako glufosináty. Uh, a preto sa pýtam, čo s tým komisia chce spraviť. A na záver v súvislosti e, s tá tretí výhrad, ktorý máme BT 11, MONE 46, a pri e, e, kombinácie týchto látok sme, máme obavy ohľadom názoru, ktorý vydal panel EFSA menšinové názory sú veľmi zriedkavé a vyjadrujú sa iba vtedy, keď členovia panelu majú rozdielne názory. Eh, konkrétne štádie poukazujú na to, že betetoxíny eh, sa dostávajú do eh, kukurice, môžu zvýšiť alogér, alog, al, alergénny charakter eh, látok. Väčšinové názore sa uvádza, že EFSA nepoužíval vhodné testy na to, aby mohla identifikovať alebo kvantifikovať tieto vlastnosti modifikovanej kukurice. V menšinovom názore sa hovorí o tom, že nie je možné objasniť úlohu geneticky modifikovaných organizmov eh, eh, na aj dopad na stále väčšie alergénne riziko ani dopad na spotrebiteľov, ktoré môžu byť vystavený riziku vo svetle tejto neistoty e, eh, BT obsahujúcich geneticky modifikovaných e, látok. Komisia by nemala e, umožniť a povolovať dovoz takejto kukurice. Ďakujem. Uh, for the SND group, Ms. Ďakujem pekne. Pán Karambach za SAD. Pani Karamba, ďakujem pekne, pán predseda. Ja dnes... E, zastupujem Kojom Balasa, e, predovšetkým Gion Balasa, predovšetkým by sme chceli sa vyjadriť všeobecne k týmto výhradám. Za posledné tri roky všetky našich výhrad boli odhlasované významnou väčšinou parlamentu. Tieto výhrady nastolili zástupcovia šiestich politických skupín, konkrétne SAD, Zelený, GUE, ALDE, EFDD a EPP. Takisto je potrebné mať na pamäti, že väčšina parlamentu hlasovala o zmenu a žiadala komisiu, aby prehodnotila svoje návrhy ohľadom tohto procesu um, platne umiestňovania kukurice na trh. Náš cieľ ostáva nezmenený. Žiadne geneticky modifikované potraviny by nemali byť schvalované cez komitológiu, pokiaľ Európska komisia nepredloží nový návrh ohľadom zohľadnenia väčšinového hlasovania v parlamente. To je otázka demokracie. A tieto výhrady majú zabezpečiť aj to, že sa rešpektuje rozhodnutie parlamentu v rámci e, inštitucionálnych právomocí. Tieto výhrady nemajú žiadny iný účel, ako uplatňovať princíp e, prevencie a, hlasovanie demokratickým spôsobom, transparentnosť, e, to všetko podporuje to, že budeme vystupovať ako Európa, ktorá chráni svojich občanov. E, vykonávacie právomoci na úpravu základných aktov a ďalšia autorizácia to povedie k neprimeraným rizikám e, ohrozenia zdravia, potravín ľudí a zvierat. Ako sme už vysvetlovali pri predchádzajúcich výhradách, my sme hovorili o tom, že komisia uznáva vážne problémy ohľadom demokratickej legitimnosti rozhodnutovacieho procesu, ako to uznáva v úvodnej správe svojho návrhu komitológie, napriek tomu naďalej povoluje e, GMO a všetky e, e, v podstate na tieto návrhy sa nevyjadril ani stály výbor, ani odvolací výbor a parlament je proti. Takže konkrétne dnes sú tu látky, ktoré majú ísť na trh a sú, obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu v dôsledku rezistentnosti e, niektorých e, rastov v, e, v Spojených štátoch. E, e, boli upravené tieto potraviny tak, aby e, mali silnejšiu e, zložku e, odolnosti voči e, pesticídam. V tomto prípade uh, larvy uh, zasahujú do základných genetických biologických procesov a ničia uh, škodcov. A hodnotenie komisie uh, hovorí aj o ďalších dopadoch a nezohľadňuje dopad na zdravie občanov, ob, ľudí a zvierat hodnotení stanovisku EFSA s e, nezávislým inštitútom PESDAOFEK toto popisuje ako vynikajúci príklad toho, keď sa niečo nebudete pozerať, tak to tam nenájdete. A to nie je kompatibilné s existujúcim nariadením. Navyše, tieto kukurice sú odolné voči glyfosádom a tie otázky ohľadom glyfosídu ostávajú nezodpovedané. Druhý TO6 o 244 obsahuje e, geneticky modifikovanú kukuricu BT11, MIR 1621507 GA21 a subkombináciu BT11 MIR 1621507 MIR 162 1507 a ďalšie Žiadateľ neposkytol údaje o žiadnej spodkombinácii ani neopodstatnil, prečo podľa nich nie je potrebné robiť hodnotenie rizika. Avšak EFSA nepožadovala experimentálne údaje o týchto troch podkombináciách e, väčšinový názor schválili členovia EFSA e, panelu a hovoria o tom, že je nepriateľné hodnotenie GM troch podkombinácií, ku ktorým neboli poskytnuté žiadne údaje E, a to nemôže byť e, rovnako, e, nemôže mať rovnakú váhu ako pre hodnotenie iných geneticky modifikovaných, kde boli poskytnuté vedecké údaje. Menšinové stanovisko hovoria o tom, že boli pozorované vedľajšie účinky, ktoré môžu mať dopad na imunný systém po určitej expozícii na BT proteíny a určité BT proteíny môžu mať vedľajšie vlastnosti, to znamená, že môžu zvýšiť alergon alergennosť iných proteínov, s ktorými sa dostanú do kontaktu. E, v každom prípade menšinové stanovisko uvádza, že hoci nečak, ne, e, nežiadúce účinky sa nikdy nezistili, môžu e, nedali sa cez toxikologické štúdie analyzovať E, tie štúdie, ktoré sa použijú momentálne na EFSA, pretože neobsahujú skutočné testy pre tento konkrétny účel. Záverom, keďže chýbajú údaje o týchto troch podkombináciách, riziko zvýšeného prejavu byty proteínov a eventuálnych dopadov ich kombinácií na imunný systém, na napríklad by mohli viesť k vedľajšej činnosti. Tie, tie môže, môžu byť vylúčené. Nie je teda možné objasniť úlohu GMO e, na zvýšení alergénneho rizika. Ani takto nemôžeme v plnom rozsahu chrániť občanov, ktorí môžu byť vystavení riziku. Tieto tri kombinácie sú odolné voči herbicídom, informácie o reziduách herbicíd, sú základné, zásadné pre vytvorenie, eh, hodnotenie rizika takýchto látok, avšak rezidua postreku herbicidami sú mimo rozsahu EFSA panelu hodnotenia geneticky modifikovaných organizmov a dopad sprejovania takéto kukurice herbicidami nebol hodnotený. Vyzývame preto komisiu, aby nepovolila žiadnu podkombináciu kým nebude mať e, všetko vyhodnotené zo strany EFSA na základe úplných údajov, ktoré predloží žiadateľ. A v podstate, ak sa uda, e, puš, povoluje na trh geneticky modifikované e, látky, obsahujú toxiny, takisto e, C1 proteíny majú, prepačte, Môžem vás poprosiť, aby ste ukončili? Actually, uh, we object. V podstate sme proti. Well, it was quicker than I, I expected, <laughs> but thank you very Toto bolo teda rýchlejšie, ako som čakala, čakal, ale dobre, to je jednoznačne vyjadrenie. A takže pokračujeme e, v poradí tieňových spravodajcov. E, pán Fiene. Ďakujem, pán predsedajúci. Takže znovu. A nechcem sa opakovať, už som to hovoril niekoľkokrát doteraz. Keď robíme tieto námietky, našou hlavnou úlohou je preveriť dve veci. Poprvé, či komisia neprekročila svoj mandát. Ja viem, že nikto z namietateľov tvrdí, netvrdil, že by prekročila mandát. A druhá vec je, či komisia e, postupovala v duchu vedeckej rady a tam smeruje, hlavný, tam smeruje hlavná kritika práve. E, skutočnosť je taká, že aj mandát tam je to neplatné, pretože vedecký panel usúdil, že tieto výrobky sú e, zdravé tak ako konvenčné výrobky. My máme najprísnejšiu legislatívu na svete, najlepšie a najprísnejšie vedecké posudzovanie, ale zdá sa, že to nestačí. Ja viem a uvedomujem si, že sa snažíte tu na podporiť svoj prípad a hovoríte, že toto sú uh, la, uh, odolné voči glisofidom. To viem, o tom hovoríme, ale v Európe to nie je ešte zakázané. Ja viem, že sú ľudia, ktorí to chcú zachádzať, ale je veľmi ťažké niečo zakázať, keď ešte nemáme dôkazy. A potom sa to týka aj úrovni reziduji. Ale máme k tomu legislatívu a všetko musí splňať tú, túto legislatívu vy možno chcete tú legislatívu zmeniť, tak potom zmeňme legislatívu o reziduách. A nemôžeme ale robiť túto väzbu e, medzi vecami, čo nie sú zakázané. A ja budem opakovať toto, čo hovorím, dovtedy, kým vy budete opakovať svoje podľa mňa pomerne hlúpe námietky. A síce ja si myslím, že je tu veľké pokritectvo, že vy tu znejete veľmi ako tí, čo popierajú zmenu klímy. Predsa existuje vedecký koncenzus nielen o zmene klímy, ale aj o GM ako takých. A hovoria, že to nie je nebezpečnejšie než konvenčné proťažky. A tu vy ste našli nejakú menšinu, niečo vlastných vedcov, ktorí hovoria, že nesúhlasia s týmito zisteniami. A znovu, už som to počul aj predtým, keď sa hovorilo o zmene klímy, a vy naozaj začínate znieť ako oni. Toto nemá byť kampaň proti GM. E, to, čo vy robíte, je kampaň proti politike na vedeckých základoch. A to ja považujem za tú najnebezpečnejšiu šaradu, na ktorej sa žiaľ väčšina tohto výboru zúčastňuje. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Denaj. Ďakujem pekne, pán predseda. veľmi krátko, ja som, eh, som počula, že sa tu hovorí o princípe prevencie. Eh, prečo sa nepožíva? Princíp prevencie je princíp proporcionality. Miera rizika, pri meraní rizika sa musí prieť patričné opatrenia, ale princíp prevencie nie je princípom nekonania na tom sa asi zhodneme. Ja by som bola rada, aby sme venovali toľko energii e, GMO ako obchodným dohodám, ktorí umožňujú, e, e, že sa dováža to, čo nechceme v Európe aby sme spravili niečo preto, aby sa niečo nedostalo na spoločný trh, to, čo nechceme na ňom mať. Ja naozaj nerozumiem našej dnešnej diskusie. Kolegyna Fierner jasne e, v podstate zopakovala všetko, čo chcela. Ja sa chcem vyjadriť dvom bodom. Ak nechceme GMO v Európe, tak sa netvárme a povedzme rovno, že to nechceme. A e, potom nedovolme, aby sa milióny tón geneticky modifikovaných E, veci dostali na náš trh, aby sa nimi živili spoluobčania a zvieratá. Ďakujem. Nech sa páči ešte. Ďakujem veľmi pekne. E, hovorilo sa tu o namietkach a, tieto, a o tom, že je to naozaj pokrytecké. Pán Felner, vy ste nedokázali zatiaľ uh, alebo nikto nedokázal, že by mali negatívne, o tom hovorí pán Felner, a nemáme dôkazy o negatívnom dopade na zdravie. Keď hovoríme o GMO, tak vlastne o čom sa bavíme? Máme GMO a hneď niečo namietame. Ale prečo? Niečo dovážame, to je pravda. Máme veľa toho, čo dovážame, pretože inak by sme nenakrmili celú EÚ a, a jej dobytok. Takže vlastne o čom sa tu bavíme? Ďakujem. Ďalšia rečnička. Áno, ďakujem. E, pán Fielner už povedal, že sme toto už počuli a nič sa nezmenilo okrem toho, a blahoželám namietateľom, že začínajú svoj prípad podporovať aj vedeckými slovami, dôkazmi a uvádzajú chemické látky, ale nie je to oveľa logickejšie, než to bolo. Vyzerá to podľa mňa dosť zúfalo. Vidíme veľmi jasne, že tu ide o určitý hon na čarodejnice v prípade výrobkov a ľudí, ktorí ich používajú, i keď sú oprávnené na použitie v EÚ. A chcem poukázať na to, že používanie spojení ako otázky ku karcino, alebo v súvislosti s karcinogenetitou glyfosátov, tak to e, tu máme už odpoveď, že aj EÚ, aj celkové e, v parlamente panuje schoda, že je to A Ak by to bolo karcinogénne, by sme to zakázali. Počuli sme o glisofonátoch. Áno, dobre. Tam e, to zakázali, glisofonát. Ale nie každý je v takej situácii a neexistujú žiadne dôkazy, že tieto výrobky by v nejakým spôsobom boli zúčastnené na karcinogenete e, alebo že by vyvolávala použitie týchto výrobkov rakovinu. Nemáme žiadne dôkazy na to, pretože inak by neprešli týmito veľmi prísnymi európskymi schvalovacími postupmi. Takže znovu tu máme myšmaš zásad, vrátanie zásady prevencie, ako povedala kolegyňa. Zásada prevencie je jasne zakotvená v našich zmluvách a používa sa vtedy, ak neexistuje dostatok vedeckých dôkazov. Nie, že keď vy máte ako jednotlivec obavy, bože, ja sa mám problém, tu ide o nedostatok dôkazov, a tu nie je viac výrobkov, ktoré by boli prešli väčšími vedeckými testami, preskúmavaním výsledkov, analýzou výsledkov ako tieto výrobky. Takže ich ďalšie použitie e, pre mňa je otázka, kde som otvorenejšia byť, e, než v prípade, ako keď ľudia majú len také obavy. Samozrejme, obavy môže mať každý, ale nemôžete sa snažiť prispôsobiť vedu vašim obavám. Toto som už hovorila často a hovorím, že máme vedecké dôkazy, vedecký koncenzus, ktorý sa týka používania týchto výrobkov. Máme vedeckú zhodu pri otázke, ako zmena klímy. Jednoducho to musíme akceptovať a nemôžeme vyberať, kde budeme akceptovať vedecké dôkazy a kde nie. Takže ja nebudem hlasovať za tieto námietky. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dám slovo komisii. Nech sa páči, pán Berin. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tu e, za miesto kolega Tabuči, ktorý je vedúci biotechnológia na DG Sante, ale žiaľ ochorel. Ďakujem aj za to, že môžeme reagovať na tento návrh. Ako sa už povedalo, tieto tri žiadosti sa týkajú použitia e, kukurice v potravinách a v krmive, nie sú určené na výsadbu. Všetky procesné kroky, ktoré sú v legislatíve GMO, boli dodržané pri týchto žiadostiach. EFSA urobila veľmi komplexné posúdenie rizika týchto nových troch druhov GMO kukurice. Záver bol pozitívny, pokiaľ teda priaznivý, pokiaľ ide, že nemajú dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pokiaľ ide o obavy v súvislosti s posúdením rizika EFSA, takže EFSA vykonala toto posúdenie v súlade s tým, čo sa požaduje v nariadení 1128 a vykonávacom nariadení a na základe svojho usmernenia a vedeckej literatúry vyjadrenia členských štátov k týmto e, žiadostiam počas posúdenia EFSA zohľadnila. EFSA položila všetky potrebné otázky, získala od žiadateľov všetky potrebné odpovede, aby mohla posúdiť túto GM e, kukuricu a prísť k záveru. Pokiaľ ide o tú uh, rýžu, kde bola jedno, pardon, kukuricu, kde bola jedna námietka panelu EFSA. To je súčasťou nezávislej vedeckej rady a odráža to aj prácu týchto panelov EFSA. Chcem povedať, že tento menšinový názor sa netýka stack teda kukurice, ale troch podkombinácií v tejto žiadosti, kde neboli uvedené konkrétne údaje. A to preto, že neexistujú ako komerčné rastliny chcem povedať, že všetci ostatní experti panelu EFSA pre GMO nesúhlasili s týmto menšinovým názorom a mali pozitívny názor na tieto tri poddruhy, vychádzajúc z posúdenia e, tohto všetkého, e, čo je potrebné a nezistili žiadnu interakciu s bielkovinami. EFSA riešila aj to, čo sa pýtala verejnosť poč- počas verejnej konzultácie, ktorú začala komisia. A potom komisia navrhla členským štátom schváliť tieto 3 GM e, kukurice na dovoz. Návrh vykonávacích e, rozdiele, e, návrh roz, delegovaných aktov, vykonávacích aktov je v súlade s príslušnou legislatívou, ktorá ich upravuje, či už ide o životné prostredie, spotrebiteľskú ochranu, be, zaručenie bez fungovania vnútorného trhu a podobne. Tieto autorizačné povolenia boli v, vo výbore e, odhlasované bez stanoviska v súlade s pravidlami komitológie a nariadenia o GMO potravinách a krmivách napíšeme rozhodnutie pre odvolací výbor a to bolo, bude 22. februára. Pokiaľ ide o ochranu rastlín a obavy v tejto súvislosti, e, schválenie herbicídov, ako aj MRL, sa riadi príslušnou legislatívou a príslušnými nariadeniami, ktoré boli citované. GMO musia rešpektovať maximálnu úroveň reziduí. To platí aj pre herbicídy, ktoré už nie sú autorizované v EÚ ako glusofinát, ale to nesúvisí s chválením herbicídov a nesúvisí to ani s MRLs. Pokiaľ ide o vyjadrenie pani Talis, že rezidua pre glyfosát a v kukurici sa nemonitorujú, tak môžem povedať, že nie sú súčasťou kontrolného programu spoločenstva, lebo kukurica nie je na vrchole zoznamu tých komo- 30 komodít, ktoré sa najviac konzumujú v EÚ, ale komisia odporúčala členským štátom, aby ich zahrnili do národných monitorovacích programov, ktoré doplňajú EÚ monitorovací program. Potenciálny vplyv herbicídov na zloženie tolerantných rastlín sme zohľadnili pretože takéto plodiny sa postrekujú s herbicídmi a vždy sa posudzujú ich možné zmeny, agronomické charakteristiky a podobne. Ak by došlo k výrazným zmenám, sa robia ďalšie štúdia, vrátanie toxicity. Vždy je to ale od prípadu k prípadu počas posúdenia rizika. Pokiaľ ide o pestovanie GMO v tretich krajinách a použitie herbicídov a iných látok, tak rozhodnutie umožňuje takýto pestovanie a použitie herbicídov biocídov je vo výlučnej právomoci týchto tretich krajín a nemôže upravovať právo EÚ. Pokiaľ ide o žiadosť pozastaviť návrh rozhodnutí po, č, dovtedy, kým dojde k revidovaniu autorizačného rozhodnutia, tá komisia prišla s návrhom, ktorý umožňuje členským štátom obmedziť dovoz GM potravín a krmovín na ich územie. Tento návrh parlament odmietol a my budeme radi pokračovať v ďalších rokovaniach s radou. Komisia predložila na ambiciózny návrh na zvýšenie transparentnosti pri posudzovaní rizika EFSO a parlament a rada dosiahli bežnú dohodu k návrhu a formálne sa má schváliť v najbližších týždňoch. Takže na záver dovolte, aby som zdôraznil, že nie je žiaden dôvod na stiahnutie týchto návrhov rozhodnutí, keďže všetky postupy v legislatíve GMO boli dodržané a vykonávacie právomoci komisie sú plne rešpektované. Na záver chcem povedať, právo na preskúmanie parlamentom je obmedzené na otázku, či návrh prerušuje implementačné právomoci uzakonené v základnom akte, ale to nie je tak a komisia nemusí odôvodňovať návrh, návrh aktu vo väčšej miere, než je takto vymedzené. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať výboru, že budeme hlasovať o týchto námietkách dnes neskôr zhruba o hodinu a očakávame, ak sa príjme vo výbore plenárne hlasovanie počas prvého zasadnutia v marci. Ďalšia téma je ďalšia námietka k aktívnym látkam, vlátanie tiaklopridu. Najprv dám slovo spoluspravodajcom a začneme pani Silvi Godin. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tiakloprid sa používa v intenzívnom polnohospodárstve a zodpoveda za mortalitu včiel a ďalších opelovačov. Táto látka je stále kontroverznejšia. Francúzsko a Belgicko zakázali jej použitie. Komisia ale rozhodla, že predlží povolenie na používanie. To znamená, že sa predlžuje utrpenie včiel. E, obdobie bolo predlžené na 10 rokoch a potom bude po 4 rokoch nové hodnotenie EFSO. Toto nové hod... sa potom predlží o jeden rok a potom bude zverejnené stanovisko ale táto látka je škodlivá a Francúzsko a Belgicko, ako pripomínam, to už akceptovali. Toto rozhodnutie prichádza v okamžiku, keď EP vydáva stanovisko k predlženiu povolenia a naša námietka nie je záväzná. Komisia už povedala, že predlží povolenie v súlade s radou, povolí aktívnu látku v rozpore s názorom demokraticky zvoleného parlamentu. My sme túto namietku prijali. Je to škandalozná situácia a k tomu ešte prispieva to, že komisia nie je schopná zachovať európsku biodiverzitu a potom je tu aj nekalá konkurencia pre francúzských a belgických polnospodárov, ktorí na rozdiel od ostatných členských štátov tieto látky už nemôžu používať. Diakloprit je vo Francúzsku zakázaný od 1. oktobra 2018. To znamená, že francúzskí polnospodári už nemôžu používať, ale súčasne je francúzsky trh zavalený výrobkami, kde boli, ktoré boli ošetrené tia klopridom, ktoré škodí včelám a ľuďom. Takže prosím kolegovia, podporte našu námietku predloženú piatimi politickými skupinami v parlamente. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Kadenbach za SAD. Teraz jednoducho, ja sa plne pripádam k slovám predrečničky. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je za ALDE pani Rís. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Námietka, ktorú sme predložili, smeruje proti predlženia povol E, smeruje proti predlženiu povolenia pre tie aklopridu. Toto by už bolo tretie predlženie bez analýz, škodlivosti alebo nezávadnosti. Vždy sa to len, povolenie sa len e, obnovuje. Ale veda sa vyvíja a od roku 2005 sa situácia radikálne zmenila a táto látka je dokázané, že zabíja včely, je to genotoxická, cinotoxická, neurotoxická látka a mala by byť kvalifikovaná ako endokrinný perturbátor. Je to jasne toxické aj voči ľuďom, zasahuje to do ľudskej reprodukcie a ovplyvňuje to naše gény a preto francúzske ministerstvo preto ANSES, francúzska e, agentúra pre životné prostredie, povedala, že túto látku treba e, obmedziť a jej použenie treba radikálne znížiť. A vo Francúzsku sme to urobili už e, v septembri 2018, keď sa to zakázalo a v e, júni Brusel a Valonsko taktiež vydali takýto zákaz. Komisia by mala zachovávať vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a preto prichádzame s touto námietkou, pretože je potrebné, aby tu prevládla zásada obozretnosti. Nie je možné ďalej povolovať túto látku, o ktorej vieme, že má devastujúce účinky, o ktorých vieme. Ja myslím, že toto drží, dlžíme našim európskym občanom. A ešte by som dal znovu slovo komisii. Áno, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naozaj nariadenie, ktorého sa týka táto námietka, už bolo prijaté 31. januára, zverejnené 5. februára je to 2019 lomeno 168. Tam sa predlžuje povolenie pre 42 e, látok, ktorých schválenie uplynulo medzi februárom a aprílom 2019. Je to predlženie o rok. Tieto predlženia sú potrebné, pretože inak Ešte pani Garling by sa chcela vyjadriť, takže ak dovolíte, najprv dám slovo pani Garling a potom by sme sa k vám znovu vrátili. Ďakujem za vaše pochopenie. Takže dávam slovo pani Garling. Ďakujem, áno. Chcem sa vyjadriť v mene EPP. My sme nepodporili túto námietku a nepodporíme ju. Budem stručná, ale ja si myslím, že treba povedať aj tieto slova pretože toto nie je vec jednomyselná. Chcem povedať, že slovo neonikotioid má veľmi negatívne konotácie pre mnohých poslancov, ale ich úlohou a povinnosťou je pozrieť sa na jednotlivé látky, ktoré spadajú po tento sumárny názov. Sú to rôzne látky, rôzne sa používajú, rôznym spôsobom fungujú. A táto konkrétna látka, ktorú namietame, o tej nemusíme hovoriť, že či áno alebo nie je. Pani Godin nechce, po, nechce pochopiť systém, než hovorí vo výrobe. Toto je námietka na vykona, k vykonávaciemu aktu. A tu vôbec nejde o ignorovanie parlamentu, tu ide o to, ako parlament funguje. A v tomto prípade je úplne jasné, že to sa týka len toho, že to predlženie, to rozhodnutie nenastalo vzhľadom na systém, ktorý existuje. Máme našu správu o pesticídoch, zákony, všeobecné zákony o potravinách. A teraz budeme schvalovať nový systém podľa všeobecnej legislatívy o potravinách. A dúfam, že sa to všetko vyjasní a ďakujem za vynikajúcu prácu spravodajkyne. My len tu chceme povedať, že tieto výrobky e, sú predlžené alebo opozdené nie z viny výrobcov a podľa článku 17 nariadenia, ak sú dôvody mimo právomoci alebo sily možnosti e, žiadateľa, majú právo na predlženie. Len o to ide. To nie je žiadnych 10 rokov. jednoducho, ale tu ide o túto vec a to, že Belgicko a Francúzsko to zakázali, to nie je, alebo neznamená, že to máme všetci zakázať. Mali na to vlastné dôvody, možno politické dôvody, vnútroštátne politické dôvody. Ja si myslím, že je veľmi rozumné, toto, rozumné namietať, príde nový systém a potom za, e, môžeme zaručiť správne preverenie výrobku pre ďalšie ob- Takže teraz by sme sa znovu vrátili ku komisii, takže možno by ste mohli pokračovať tam, kde ste prestali, ak môžem poprosiť. My sme počuli vaše slova, začiatok a môžete pokračovať svojej prezentácii. Nech sa páči. Ďakujem. E, OK, je to úplne v poriadku v zásade e, ďakujem za tento ďalší vstup, pretože pani Görling povedala mnoho z toho, čo som aj ja chcel povedať. Takže to hlavné je, že toto je predlženie platného e, schválenia z administratívnych dôvodov. Nie je to rozhodnutie o revízii toho celého spisu, ktoré súvisí s obnovením súhlasu s použitím látky a ako pani Görling správne povedala, článok 17 nariadenia, príslušného nariadenia z roku 2009 zavezuje komisiu to predlžiť toto obdobie pre látky, kde rozhodovací proces a hodnotiaci proces sa nemôže dokončiť z dôvodov mimo e, možnosti alebo kontroly žiadateľa. O to tu ide. V systéme, ktorý máme, spravodajský členský štát najprv posúdi žiadosť o obnovenie, predloží ju FC na e, posúdenie, potom máme závor, záver EFSA a výbor ENVY môže rozhodnúť. V tomto prípade e, štát, spravodajský štát meškal dva roky pri podaní tejto správy a EFSA potom meškala 4 mesiace, než prišla so závermi a nič z toho nemôžeme pripísať ako vinu žiadateľovi a preto tie dôvody pre meškanie sú mimo kontroly žiadateľa. Takže v súlade s článkom 17 komisia nemala inú voľbu, možnosť, ako predlžiť možnosť použitia tejto látky. Pani Riz hovorila o klasifikácii látky, to je pravda, ale znovu článok 17 nerozlišuje medzi látkami, ktoré splňajú určitú klasifikáciu alebo nie. Tá povinnosť predlžiť uhlas je univerzálna povinnosť a vzťahuje sa na všetky látky. A návrh uznesenia ďalej hovorí, že nariadenie komisie predlžujúce schválenie prekračuje implementačné právomoci komisie. To nie je pravda. Ako som už práve pre, povedal, článok 17 nariadenia záväzu zavezuje to urobiť. A ak by sme tak neurobili, tak sme vlastne prekročili právomoci vykonávania, ktoré boli na nás prenesené. Chcem vás ešte informovať, že tento spis a závery EFSA a posúdenie spravodajským členským štátom prišli, ter, prišli do komisie 22. januára, čo spúšťa proces rozhodovania o obnovení a my očakávame, že rozhodnutie predložíme v budúci mesiac ale nie skôr ako 30. apríl a preto bolo potrebné toto predlženie. My dúfame, že sa nám to rýchlo podarí dokončiť a ak rozhodnutie bude o neobnovení, tak toto predlženie, ktoré sme teraz dali, sa tým bude rušiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o tejto námietke neskôr a ak bude prijatá vo výbore, potom e, by e, sa o tom malo hlasovať na prvej, prvej marcovej plenárke. Máme tu ešte jednu námietku a síce námietku týkajúca, týkajúcu sa maximálnych hladín reziduí viacerých látok vrátane klotianidínu. Najprv dávam slovo spolu spravodajcom. Začneme pani Delaj. Ďakujem pekne. Áno, opäť je to výhrada k neonikotinoidu, ale tentokrát ide o navýšenie maximálneho limitu rezidua. Ja mám e, veľa otázok, prečo, prečo tento návrh, pretože viem, že v Európskej únii táto látka je zakázaná. Žiadna výnimka používania e, jedine v skleníkoch, e, kedy semená neopustia tento skleník. Takže nechápem, prečo navrhujeme navýšiť tento hraničný limit. A prepačte, ale z 0,03 na 0,3 to nie je malo, to je dosť veľa na kilo. Hej. Čiže predsa len to je navýšenie, nie zanedbateľné navýšenie. Ja čakám na vysvetlenia komisie, prečo, na to prečo, ako európsky polnohospodári majú dodržiavať toto pravidlo a túto úroveň maximálneho limitu rezidui. A toto je akceptované, funguje to, tak prečo, prečo z akého dôvodu je potrebné zvýšiť tento limit? Ja som proti, veľmi proti. Mimochodom aj e, ten e, podstate to nie je procesná otázka a postup komisie, je to politická otázka a zásadná otázka. Európsky občania chcú byť lepšie chránení a ak zvýšime maximálny povolený limit reziduí neonikotinoidu, ktorý je insekticídom, takýmto spôsobom neuistíme našich občanov ani im nezaručíme, e, že budeme lepšie chrániť ich zdravie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne pani Kadembach opäť. Ďakujem pekne. Všetko tu už bolo povedané, je to spoločná námietka, takže nemám k tomu, čo doplniť. Ďakujem za Alde, pani Rís. Ďakujem pekne, pán predseda. No to je druhá výhrada, ktorú spolu predstavujem dnes ráno. Argumentácia je taká istá. Chcela by som zareagovať aj na pani Gerlinga, na argumenty komisie ohľadom postupu. Ja postup poznám, súhlasím s tým, ale tu ide o niečo iné ako postup. E, tu ide o stav včiel vo svete a v Európe. Vieme, aké sú naše názory na túto tému a musíme konštatovať, že v podstate my chceme vedecké poznatky. Sme proti tomuto. Máme sa iba názor, možnosť mať stanovisko. Takže tieto neonikotinoidy, o ktorých tu hovoríme, to znamená klotianidín. E, komisia e, navrhuje desaťnásobne zvýšiť maximálnu povolenú výšku reziduí a pritom táto látka je veľmi toxická pre všetkým pre včely a má to škodlivé účinky, tie sú dobre známe. Natoľko známe, že bol zákaz používania vo voľnom priestore na poliach v roku 2013. E, dobre, e, Kanada používa ešte stále túto látku. My chceme tuto zvýšiť ten limit rezidují 10 násobne. O čom to je? Ide eh, Komisia by nám mala potvrdiť, o čo tu je. To je samozrejme, my nechceme kanadským partnerom diktovať, akú majú mať legislatívu, ale v podstate eh, my nechceme znížiť naše normy, oslabiť naše normy. A mne sa zdá, že v podstate tu ide o dohodu, ktorá bola, poviem, sme za betonovaná už pred rokmi je veľmi silno, čo sa týka CETY dohody e, s Kanadou. Táto látka je zakázaná, ale de facto je to zníženie našich noriem ochrany. A táto láska, látka je tak škodlivá, že už sme ju zakázali. Takže aký zmysel má oslabiť naše normy, aby sme de facto podporili pokračovanie používanie tejto látky inde? to posúvame len problém niekde inde. A navyše si uvedomujem, že e, tu máme túto diskusiu a neviem, či naozaj musíme ísť cez Atlantik, aby sme dovážali zemiaky, ale to už je iná téma. Tak ako pani Kandenbach, poviem to krátkučko, sme proti a basta. Thank you. Uh, the next... Ďakujem pekne. Pani Godin nasledujúca spoluspravodajkynia. Ďakujem pekne, pán predseda. Tu je prípad e, škodlivých dopadov účinkov dohodnutých v obchodnej dohode. Sú tu kanadské normy, ktoré tu chceme zaviesť. To nemá zmysel ani politicky, ani ekologicky, ani ekonomicky a klotianidín je zakázaný chodom a to správne v Európskej únie, pretože je to neonikotinoid, ktorý e, má za dôsledok počet, e, pokles populácie e, včiel. Ide tu o dovoz e, zemiakov z Kanady. A chcela by som hovoriť o troch zásadných bodov, pre ktoré chceme zamietnúť tento návrh. Popre navýšenie nie je v súlade so záväzkami Európskej únie, čo sa týka ochrany polinizátorov. Klot ni Din má rovnaké škodlivé účinky aj v Severnej Amerike, rovnaké ako konštatujeme v Európe. A my tu máme naozaj environmentálnu zodpovednosť v tejto veci a neviem si predstaviť, aby sme e, také zlé praktiky s, s hroznými dôsledkami pre bioziverzitu našich kanadských priateľov, aby sme to podporovali. Po druhé, je to nebezpečné pre zdravie obyvateľstva, pretože tieto rezidua v potravinách sú nepriateľné. Všetci vo sveto výhrade konštatujú, že vedecké dôsledky dôkladné vedecké dôkazy potvrdili toxicitu e, klotianidínu a hodnotenie EFSA e, nehovoria ani o tom, ako to má dopad, e, akú interakciu s inými látkami. Je to skutočná chemická bomba a poškodzuje zdravie obyvateľstva. Na záver, tento návrh komisie otvára cestu javu nekalej hospodárskej súťaži. Európsky polnohospodári nemôžu používať klotianidín, teda budú pripravení o možnosť e, kontroly e, kto, e, proti škodcom, ktorú komisia chce umožniť Kanade. Máme environmentálne environ, Mentálne e, normy, ktoré nebudú slúžiť na nič, e, keď jednoducho naše kvalitné zemiaky majú konkurovať lacným škodlivým zemiakom z Kanady. Ďakujem pekne po tomto kole vyjadrenia spravodajco dám slovo pani Görlingovej. Ďakujem pekne, to je veľmi e, Mm, teda toto je iná situácia v porovnaní s predchádzajúcimi e, tromi. E, mali by sme vziať na e, vedomie vedecké dôkazy a pýtame sa komisie na jedno, síce na maximálnu hladinu reziduí najmä látok, ktoré sú zakázané, ehm, nesmú byť používané v EÚ, ale nachádzajú sa v malých množstvách eh, v dovozoch do EÚ. A ehm, maximálna hladina reziduje je už svojou samotnou definíciou malou eh, hladinou reziduí Takže myslím si, že je to e, primerané, čo urobili e, kolegovia a síce používali e, výrazy, produkty, ktoré sú dovážané a spôsobujú u nás otravy. Čiže je to treba prispôsobiť aj po jazykovej stránke, aby sa nepreháňalo. Ale o čo by som chcela požiadať pri látke, ako je táto. Keď EFSA konštatuje, že proces, ktorý eh, prebehol, je eh, eh, riadným procesom, ktorý preskúmal toxikologické dopady na konečného používateľa produktu alebo to je eh, proces, ktorý sa zameriaval na eh, obchodné eh, štandardy, čiže do akej miery je to vedecky podložené, pretože môžu tam byť aj o 10-násobne zvýšené hladiny reziduje. Stále to nemusí mať negatívny dopad na zdravie. Čiže chcem sa opýtať komisie, ako sa dopracovala k záveru, že je v poriadku, aby tu e, došlo k navýšeniu desaťnásobnému. Ďakujem pekne, pán Florenc. E, dávam vám slovo ako nasledujúcemu. Ďakujem pekne, že ešte mám príležitosť sa vyjadriť pri neonikotinoidoch. Vždy znervoznem. Nemyslím si, že neonikotinoidy z nás do zajtra zabijú. To si skutočne nemyslím ale e, úplne ich e, zakazovať. A teraz pozerám sa na zástupcov e, komisie. Čo sa vám tu nedarí? Nedarí sa vám presadzovať pravidlá európske? Predsa vy ste strážcovia zákona. Mm, v pondelok budú tam tisícky poľnohospodárov, ktorí sa budú stiažovať, že u nás v Európe, najmä v našej krajine, zakážeme neonikotinoidy a v susedných krajinách 18 krajín má výnimky a komisia nemá nič lepšieho na práci, než povoliť tieto výnimky. Pán predseda Juncker dnes vo, veľkej, vo veľkých novinách spomínal, že bude sa snažiť o prácu e, pre Európu. Patrí to tiež k tejto jeho práci, nož ale e, treba povedať a uvedomiť si, že toto sú dôležité veci. U nás polia sú e, mŕtve, ani myšky tam nemáte. E, nech sa páči, príďte, pozrite sa, preskúmajte, ak nájdete nejaké mikroorganizmy do 10 cm, tak vám zagratulujem. 50 až tisíc dní ležia ladom. To eh, eh, by mohlo byť, mohli byť vypestované tri kultúry za ten čas. Nož to je eh, u nás katastrofa, ak by ste nevyzerali tak milo, ako vyzeráte. Hm, veľmi by som sa s vami hádal. Nie, čo je zakázané, to je zakázané. O tom sa tu skutočne netreba e, vôbec hádať. To môžeme rovno e, upustiť od nejakého volebného e, boja. Takže naozaj je potrebné bojovať za to pre našich poľnohospodárov. Ďakujem a slovo dávam opäť komisii. Pán Berend, ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som zdôraznil ako prvé, že návrh je o stanovení maximálnej hladiny rezidují a nejde tu o to, čo spomínal pán Florenc vo svojom vyjadrení, síce povoľovanie určitých produktov, ktorých aktuálne látky sú zakázané, ale sú tam nejaké výnimky zo strany členských štátov, čo je vo vysosnej kompetencii jednotlivých členských štátov a naozaj veľmi je mi ľúto, že členské štáty takto eh, často využívajú túto možnosť výnimiek, ale toto sa netýka našej eh, diskusie o návrhu. Viacerí eh, poslanci spomenuli rizika, ktoré spôsobuje klotianidín včelám a životnému prostrediu. Chcel by som to potvrdiť práve kvôli tomu v Európskej únii sme obmedzili využívanie klotiaidínu v skle skleníkoch, teda na skleníky a nemôže byť využívaný na voľných eh, plochách. Takže je to riešené v našej povoľovacej eh, scheme pre ochranu eh, rastlín, produktov na ochranu rastlín, ktoré sa používajú v EÚ. Každopádne toto sa týka dovozov z iných krajín. V tomto prípade ide o Kanadu, ale mohla by to byť ktorákoľvek iná krajina na svete. EÚ e, nemá právo moci e, zasahovať do práv upravujúcich životné prostredie a využívanie takýchto látok v tretích krajinách. To je výsosná vec týchto tretích krajín a nemôžeme im zakázať povoľovať produkty, aj keď produkty tie isté nie sú povolené v EÚ. Nariadenie upravujúce maximálne hladiny rezidují e, zohľadňuje dopady na zdravie spotrebiteľov u nás v Európskej únii. Aby som zodpovedal špecifickú otázku pani Görlingovej. Ehm, Podrobne to bolo v dvojstupňovom konaní preskúmané členskými štátmi, ktoré e, uskutočnili hodnotenia potom EFSA na základe uznávaných metodológií a vysokých noriem pri posudzovaní rizik, ktoré sa aplikujú v EFSA vrátane balíčka toxikologických údajov, ktoré museli byť poskytnuté ako súčasť celého posúdenia. Takže EFSA potvrdila, že maximálne hladiny reziduí pre toto tá, túto konkrétnu e, látku e, pri používaní na Zemi ako sú bezpečné pre spotrebiteľov. Komisia e, pôsobí v rámci implementačných vykonávacích právomocí, ktoré sú upravené príslušným nariadením komisia má právomoci pripraviť v priebehu troch mesiacov po zverejnení vedeckého eh, stanoviska EFSA. Ehm, tieto podklady, eh, čo je upravené v príslušnom eh, článku nariadenia na vrch nariadenia, je v súlade s cieľmi nariadenia, ktorými predovšetkým je vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov. Toto je teda zahrnuté, táto ochrana spotrebiteľov v tých ustanoveniach. Návrh e, považujeme za návrh, ktorý je v súlade s e, postupmi e, a dodržiava maximálne hladiny reziduí, ktoré nemajú nepriaznivý dopad na zdravie ľudí. Tím, teda kolegovia, skôr dám e, kolegyni Dela Hajs e, slova ďalšiemu kolegovi. Chcem vám povedať, neotvárajme teraz diskusiu, ale dávam vám slovo na prípadne doplňujúce, vyjasňujúce otázky, takže veľmi stručne a potom dám slovo komisii, aby odpovedala a potom by som rád uzavrel diskusiu o tejto téme. Pani Delaj? Ja nechcem otvárať diskusiu, pán predseda. Ja by som len chcela, aby sme konali. Stanovisko komisie svedčí o tom, že táto žiadosť o zvýšenie limitu e, chce rieš, vyriešiť problém obchodnej dohody a ja som proti tomu. A toto nie je odpoveď, ktorú dnes očakávajú európsky spoluobčania od Európy, ktorá ich má chrániť. Takouto argumentáciou nezískame podporu občanov pre európsku vec. Pán Forenc, kratučko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 necítim sa pri tom dobre, keď tu takto kritizujem úradníkov z komisie. Keď sme e, mali rozprávu o nikotinoidoch, relatívne rýchlo sme sa dohodli, relatívne rýchlo. A potom e, prišli e, naši bratia a sestry v Európskej rade, ktorí sa dohodnúť nedokázali, čo urobila komisia. Už povedalo sa, rada nechce, parlament to trochu preháňa so svojimi požiadavkami. Už napíšme tam zásada subsidiarity. Každý, kto chce, môže e, pripustiť, čo chce. A to je tá chyba. Tam je e, ten zlom v myslení, ktorý nemôžeme pripustiť, lebo tu ide o ľudské zdravie. Potom radšej nerobme žiadne zákony. E, ale skutočnosť, že v našom susedstve 18 krajín používa tieto produkty e, pri ošetrovaní zemiakov a cukrovej repy, už e, z toho sú naši e, poľnohospodári veľmi nahnevaní. Komisia, vy nemusíte byť volení, my musíme byť zvolení, ale vám je to všetko zjavne dosť jedno. Ďakujem pekne. Teraz... Evidentne musíme ukončiť túto diskusiu. Vrátime slovo komisiu, pánovi, komisii pánovi Benentovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za túto druhú možnosť. Eh, ja by som chcel zdôrazniť to, čo pál pán Laje. To vôbec, vôbec nesúvisí s dohodovoľnom obchode. Toto sú pravidlá MRL nariadenia. MRL nariadenie hovorí o tom, že žiadosť o E, pre zvýšenia e, limitov môžu predložiť hospodárske subjekty a potom je tu postup uvedený, ktorý je potrebné spraviť, predložiť doklady, spraviť vyhodnotenie strany členských štátov a EFSA, čiže je to v samotnom nariadení, vôbec to nesúvisí s dohodou o voľnom obchode. A zareagujem na pána Florenca. Súhlasíme s tým, pán Florenc, že použitie mimoriadných výnimiek zo strany členských štátov nie je akceptovateľná už sme žiadali EFSA, aby overila viacero či sú naozaj opodstatnené alebo nie v súlade s podmienkami nariadenia. EFSA nám odpovedala s tým, že pre tie preskúmané dve tretiny boli naozaj opodstatnené, jedna tretina nebola a komisia teraz poprvýkrát v blízkej budúcnosti navrhne zabrániť členským štátom v tom, aby opakovali takéto núdzové povolenia. Čiže konáme, konáme v rámci možností, ktoré máme. A to, čo ste spomenuli v vašich vystúpeniach, pokiaľ viem, sa týka čisto e, cukrovej repy a nie zemiakov pestovaných v EÚ. Ďakujem pekne. Hlasovať o tejto veci, dôležitej veci, budeme dnes. A ak bude schválená námietka, tak to pôjde na prvú marcovú plenárku na hlasovanie na plenárke. E, hlasovanie máme naplánované na 11.30, takže teraz preruším naše rokovanie a poprosím vás, aby ste sa vrátili presne na čas 11.30, aby sme mohli začať s hlasovaním na čas. Good, dear colleagues, um, we will start our... Milí kolegovia, začneme hlasovať, takže poprosím vás, aby ste sa usadili, skontrolujte si vaše hlasovacie karty. Ak ich máte so sebou, vsunte ich do hlasovacích prístrojov len za účelom kontroly. Najprv budeme pre kontrolu hlasovať, či všetko funguje. Stlačte akýkoľvek, akékoľvek tlačidlo. Či tu máme správny počet poslancov a či všetko dobre funguje. Takže končím toto hlasovanie. Začneme eh, hlasovať. Najprv budeme hlasovať transparentnosť a udržateľnosti posúdenia rizik e v potravinovom reťasi. Je to elektronické hlasovanie, ktoré týmto otváram. Končím hlasovanie. Prijaté. Nasledujúci eh, eh, potom budeme teda hlasovať viackrát o e, námietkach. Prvá námietka sa týka geneticky modifikovanej kukurice 4114. Hlasujme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, návrh bol prijatý, námietka bola prijatá. Námietka nasledujúca, e, geneticky modifikovaná kukurica MON 87411. Otváram hlasovanie. I close the vote. It... Končím hlasovanie. Prijaté. Nasledujúca námietka. Geneticky modifikovaná kukurica BT11 a tak ďalej. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Nasledujúca námietka. období, teda um, tri tiakloprid, účinné látke vrátane tiaklopridu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Poslednou námietkou je námietka k maximálnym hladinám reziduí klotianidínu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. tiež. A teraz môžeme pristúpiť k nasledujúcemu bodu a síce k stratégii EÚ v oblasti dlhodobého znižovania emisí skleníkových plynov v súlade s Parížskou dohodou na ehm, vrch e, uznesenia, kto je za, kompromis 1, proti, zdržal sa niekto prijaté. Po zmeňovací návrh 14, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Skontrolujeme si to. Takže kontrolujeme si návrh 14. Hlasujte. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 16. Pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Tá istá väčšina a návrh je zamietnutý. Skontrolujme si to teda. Prepáčte, mali ste pravdu, iné hlasovanie, teraz to bolo o VPP, takže končím hlasovanie, návrh je prijatý, prepáčte e, o pozmeňovací návrh 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 3, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 5, kto je za, proti, zdržal zdržal sa niekto, prijatý. 42, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 7, za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 8, za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 67. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 69. E, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 9. E, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 75. Kto je za? Proti? Zdržal sa Myslím si, že je to prijaté, ale skontrolujme si 75. -ku. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Desiatka, kto je za? proti, zdržal sa niekto, prijatý 25, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 27, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 1.02. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromis 98. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Ale skontrolujme si to. 98. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 101, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňovací návrh 114, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 115, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 1 16, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 12, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 13, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 2, 24, eh, eh, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 15, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Skontrolujme si to. Pozmeňovací návrh 15. Končím hlasovanie. Návrh je e, prijatý. Na 30, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Odpada 14. kompromis, kto je za, proti zdržal niekto prijatý. 22. kto je za, proti zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 101. časť, kto je za, proti zdržal sa niekto prijatý. 1 na 42 kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 133, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 134, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 137, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 148, kto je za, proti, zdržal sa niekto to prijaté. 15. kompromisný návrh, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Kompromis 16, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Myslím, že je to prijaté, ale skontrolujme si kompromisný návrh 16. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. 17. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Myslím, že rovnaká väčšina, ale skontrolujme si to. 17 si skontrolujme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, návrh je prijatý. Pozmeňovací e, návrh 172. E, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? prijat. 19. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? prijat. 184. E, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 188. Kto je za, proti? Skontrolujme si to. 188 si skontrolujeme. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Kompromis 20. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté 21. Kto je za? proti, zdržal sa niekto prijatý. 208, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 206, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté, kompromis 23, kto je eh, za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 223, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 287, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 226, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Kompromis 24, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 237, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 238, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté, 239, nie, odpadá. 26 kompromis, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 185, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 251, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Skontrolujme si to. 251 otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 252, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté kompromis 28, kto je za, e, proti, zdržal niekto prijatý, 29, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 262, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 267, kto je e, za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 31, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 30, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 280, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Myslím, že je to prijaté, ale e, skontrolujme si 280. -ku. Končím hlasovanie. Áno, je to prijaté. 281, kto je za? proti, zdržal sa niekto zamietnutý, kompromis 32, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 269, druhá časť. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujme si to. 269, druhá časť k ako doplne kompromisu 32. Končím hlasovanie a návrh sa zamieta. 288, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 290, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 291, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 284 odpadá, 292, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 293, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 294 odpadá, nie, nie, Musíme eh, eh, hlasovať o ňom o 294, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Odpadá, odpadá, odpadá. Kompromis 33. Kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 308, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 309, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujme si to. Otváram hlasovanie k 309. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 34, eh, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 316, eh, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 317, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 318, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 319, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujme si 319. -ku. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 320, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 322, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 323, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 324, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 325, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Kompromis 35, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Kompromis 36, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 4, 137, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté, 338, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté, 339, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté, kompromis 37, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté, kompromis 38, kto je za, proti zdržal sa niekto prijaté 356, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 350. Dobre, tak skontrolujeme si 356. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Prosím, lepšie dvíhajte ruky aby som vás lepšie mohol vidieť. Niekedy je to neprehľadné. 357, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania. Zamietnuté. Skontrolujme si 357. I close the vote. And it's rejected. Zamietnuté. Compromise 39 in favor. Deviatka, kto je za, a proti, zdržal sa niekto. Prijaté 366, kto je za, proti, zdržal. Dasi Alde je za, proti, takže je to prijaté, váš návrh. 368 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 300 odpada, odpada, takže kompromis 40, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 374, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 376, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 384, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 378, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 379, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté, 380, odpada, odpada, takže nasleduje 383, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté, kompromis 41, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 392, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 394, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté, kompromis 42, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, kompromis 43, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, pozmeňací návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 2, za, proti, zdržal sa niekto prijatý, tri, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 5, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 6, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 7, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý zamietnutý a hlasovanie o celom návrhu. Elektronicky hlasujte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Gratulujem spoluspravodajcom a môžeme prejsť k nasledujúcemu bodu sú ním, je ním ukončenie sezónnych zmien času. Najprv hlasujeme k pozmeňovaciemu návrhu 10, zamietnutie návrhu komisie, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. And then we move to Poďme k pozmeňovacím návrhom. Najprv hlasujeme o kompromise 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 72. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Skontrolujme si 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 73. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujme si 73. Končím hlasovanie prijaté. Terináctka, pozmeňovací návrh, kto je za, proti, zdržal sa niekto. 14, eh, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnuté kompromis 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Eh, prijaté kompromis 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý 29, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 42, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 47, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 48, kto je za, proti, zdržal sa niekto eh, zamietnutý, 49, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujme si 49. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 50. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujme si to. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 51, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 52, kto je za, proti, zdržal sa niekto za zamietnuté. Hlasovanie o celom návrhu elektronicky hlasujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Gratulujem spravodajcovi. A týmto končím hlasovanie aj predobednejšiu schôdzu nášho výboru a vidíme sa po obede. Ďakujem za spoluprácu.